Shall we start? Ladies and gentlemen, please take your... Dámy a páni, prosím, zaujmite svoje miesta. Liebe Kolleginnen und äh, Kollegen, ich darf Sie zum zweiten... Vítam vás na druhom dni našej konferencie. Pán Moraes a pani Ruega sa dnes zúčastniť nemôžu, pretože majú iné povinnosti vo Viedni. I, ide, ja som bývalý spravodajca k nariadeniu o Europole. Vítam tu aj pána Diaz de Mera. Teším sa na úspešné spoločné predsadenie. Ja som Kristian Buchman, som predseda Európskeho výboru Rakúskeho parlamentu a v minulosti som bol aj regionálnym ministrom Vážení kolegovia a kolegyne, chcem vám povedať, že máme úplný jazykový režim s výnimkou malčiny a švedštiny a dnes zasadla trojka, pred týmto zasadnutím a padli rozhodnutia, ktorých vás chcem informovať. Prezidentská trojka navrhla v súlade s rokovacím poriadkom vymenovať e, za riadných členov zástupcov, ktorí budú povolaní sa zúčastňovať zasadnutí v súlade s nariadením o Europole. Bude to najbližšie 25. februára 2019. E, rada tam bude ako nehlasujúci pozorovateľ. Budú podávať správy ESPG o hlavných e, záveroch, a to písemne. Predsednická trojka vymenovala pána Svetlanova do tejto veľmi dôležitej funkcie a pýtam sa, či sú nejaké námietky voči tomuto návrhu. Zdá sa, že nie. Takže budeme takto postupovať a pán Svetlanov je teda e, e zvolený do tejto funkcie. Vážení kolegovia, kolegyne, teraz prejdeme samotnému programu. Budeme diskutovať o ochrane údajov so zastupujúcim dozorným úradníkom pre ochranu údajov v EÚ. A predtým, ako mu dám slovo, tak by som možno upresnil, ako bude prebiehať diskusia k tomuto bodu programu. Bude to prebiehať ako včera, takže dvaja zástupcovia národných parlamentov a potom jeden európsky poslanec alebo poslankyňa pokiaľ nevyčerpáme zoznam všetkých rečníkov. Tí, ktorí sa hlasia o, chcú prihlásiť o slovo, prosím, použuj, použite e, formulár, potom ho dajte sálovým zriadevcom, oni nám to prinesú sem dopradu. Zoznam rečníkov bude e, zostavený v takom poradí, ako dostaneme tie tlač, tlačivá. Zástupcovia národných parlamentov, ako aj poslanci tohto Európskeho parlamentu mm, musia použiť e, tlačivo v príslušnej farbe. Ja navrhujem, aby sme dali každému rečníkovi dve minúty a podľa toho, koľko bude prihlásených rečníkov, eventuálne rečnícky čas prispôsobím tak, aby naozaj všetci dostali priestor. Teraz dostane slovo zástupca Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, pán Vievierovský. Máte 10 minút. Nech sa páči. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za možnosť zúčastniť sa na tomto zasadnutí a možno poskytnúť isté informácie o úlohách, ktoré uskutočňuje Európsky dozorný úradník vo vzťahu s Europolom. Ako viete, tento úradník dohliada v mene inštitúcie agentúr v záležitostiach ochrany osobných údajov. V súčasnosti máme 28 členských krajín a teda vnútroštátnych pravidiel. Je to dôležité, keďže úloha tohto úradníka je úlohou je dohliadať na to, čo sa deje na európskej úrovni a zároveň sa toho veľa robí aj na úrovni vnútroštátnych úradov, ktoré dohliadajú nad všetkými orgánmi a úradmi, ktoré majú právo moc posielať údaje Europolu alebo e, k tým, ktorí fungujú v rámci infraštruktúry Europolu od 2017. tento úradník plne dohliada aj na činnosť Europol v oblasti ochrany údajov a kvôli tomu e, vznikla celkom dobrá spolupráca s Europolom na úrovni manažmentu, na najvyššej úrovni aj so správnou radou, ale aj na praktickej úrovni s tými, ktorí e, majú dočinenia s Europolom v teréne. Máme Mali sme už jednu e, služobnú cestu v maji 2017 a potom začala tá skutočná praktická práca. Mm, potom sme uskutočnili dve inšpekcie. Jedna bola aj po zasadnutí vašej skupiny a druhá inšpekcia prebehla len minulý mesiac a ešte stále niektoré procesy prebiehajú. Máme zasadnutia s Europolom dvakrát do mesiaca. Predvčerom naposledy, ne, pardon, včera, tu v Bruseli, sme v kontakte s Europolom takto pravidelne a e, naši zamestnanci často chodia do Hágu, riešia otvorené otázky a nové projekty e, s ich e, úradníkom pre ochranu údajov a s celým oddelením. Vypracovali sme naozaj dobrú spoluprácu s Europolom aj na najvyššej úrovni a Európsky dozorný úradník mal príležitosť privítať aj výkonného riaditeľa Europolu, konkrétne v júli tohto roku. A to najdôležitejšie, čo sa práve teraz deje, je nasledovné. Inšpekcie a praktická spolupráca. Prvá inšpekcia sa uskutočnila v decembri 2017 a išlo o overenie právne, technické a administratívne. To administratívne znamená, že sme túto, v rámci tejto inšpekcie e, sa zamerali na operatívne aktivity. Ale to najdôležitejšie z toho, čo robí Europol, spadá do našej právnej a technickej analýzy. Z právneho hľadiska išlo o príjmanie údajov, ich spracovávanie v, e, e, v rámci dvoch analytických operatívnych e, projektov, pašovanie heroínu, prevádzačstvo a taktiež revízia údajov technické kontroly zahraňajú monitorovanie informačnej bezpečnostného manažmentu, zábezpiek a taktiež praktické riešenia, čo sa týka ehm, skladovania údajov. Vypracovali sme 45 odporúčaní, väčšinou išlo o dosť technické nápravy alebo iba návrhy, ako veci zlepšiť. Nenašli sme nič, čo by nás viedlo k tomu, aby sme začali nejaké oficiálne e, prešetrovanie, tak ako to môže robiť Európsky dozorný úradník. Takže si myslíme, že to všetko môžeme vyriešiť v rámci spolupráce s Europolom v budúcnosti. Tieto odporúčania sa teraz monitorujú e, Európskym dozorným úradníkom. Je to bežná prax. Potom aj 2018 druhá inšpekcia a tá súvisela hlavne e, s európskymi informačnými systémy, systémami, e, spracovávanie údajov a isté bezpečnostné kontroly v kontexte migrantov na hotspotoch a taktiež v rámci analytických projektov sme si zvolili ten, ktorý sa zameriava na cestujúcich. Pozreli sme sa na správovanie zábezpiek, informačný manažment a testovanie a schvalovanie. Pri administratíve išlo o napríklad nábor. Europol už schválil zápisnicu týchto inšpekcií a teraz vypracovávame inšpekčnú správu a tiež odporúčania. Následné kroky. Inšpekcia koncom roku 2018, ktorá sa zameria na programy overovania financovania terorizmu. Tu tiež Europol zohráva dôležitú úlohu. A ďalšia vec, ktorú robí Európsky dozorný úradník vo vzťahu s Europolom, je to organizácia spolupráce s národnými úrodníkmi ochrannými úradníkmi, dozornými úradníkmi. Zameriava sa na to skupina pre spoluprácu a tam je samotný Európsky dozorný úradník a 28 úradov, národných úradov členských krajín EÚ, ktoré sú tam zastúpené. Máme aj stanovisko k viacerým projektom a právnym aktom, na ktorých sa v súčasnosti pravuje, pracuje. Ako e, viete, a bolo to v, Sofii, v Sofii e, stanovisko o spolupráci Europolu s zahraničnými partnermi. Myslím hlavne na, prebie, na tie rokovania, ktoré sa majú začať s Jordánskom, Marokom, Tuniskom, Tureckom, Alžírskom, Izraelom a tak ďalej, o možnom, možnej výmene údajov. To sme, o tom sme diskutovali v Sofii. Bol schválený mandát radov a čiastočne zahrňa odporúčania Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov čo sa týka vhodných úradov z daných krajín a taktiež poukázanie na možné obmedzenia pri ďalšom spracovávaní údajov v daných krajinách a tiež to, čo súvisí s pozastavením alebo ukončením spolupráce. A v neposlednom rade, ako som už povedala, viaceré projekty boli predmetom stanoviska Európskeho dozorného úradníka. Spolupráca s Frontexom napríklad. E, tu prebehla konzultácia, výmena informácií medzi Europolom a Frontexom. Konkrétne v septembri bola tá konzultácia a potom <clears throat> sme sa zúčastnili na konzultácii o ICON, o úlohe Europolu pri spracovaní takýchto údajov od ICONu, potom národná, medzinárodná úroveň. Tu konkrétne ide o spoluprácu s jednotkami eh, finančného spravodajstva. Konzultácia prebehla v júli tohto roku, ale venujeme sa na tom, aj na koordinačnej rade Europolu. Takže na tej špičkovej úrovni a tiež právnej oblasti, ale hlavne na tej praktickej, tá spolupráca s Europolom je naozaj dobrá. <clears throat> Dávajú nám uh, tie odpovede na naše otázky a informačné systémy fungujú dobre, aj keď niekedy sa pýtame možno, že na postupy, ktoré bežia už niekoľko rokov, alebo sú čerstvo súčasťou eh, práce Europolu, ale naozaj inak vo všeobecnosti dobre reagujú a snažíme sa nájsť riešenia, aj ak si to vyžaduje nejaké ďalšie investície zo strany našej agentúry. Ďakujem za to, že ste dodržali rečnícky čas. Teraz pán spolupredseda Diaz de Mera. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj pánovi Vie Viorovskému za, za správu o ochrane údajov a my pán Gorič z Českej republiky teraz dostane slovo na dve minúty. Dobrý deň, eh, dámy a pánové. Eh, nejdřív bych před... Dobrý deň, dámy a páni. V prvom rade chcem povedať, že Česká republika nemá nejakú špecifickú ambíciu, ale chcem vyjadriť počudovanie. Tri roky sme pripravovali rokovací poriadok a e, teraz e, e, nemôžeme ani prejednať tú voľbu člena Europolu. To nie je zodpovedné po schválení rokovacieho poriadku. O tejto správe si môžeme počítať, prečítať dokument doma a tá voľba ani nie je na programe a to je smutné. Senor Grulič. Bod e, programu, o ktorom teraz hovoríme, to je predmet e, správy pána Vieviorovského ochrana údajov a k tomu, na čo ste sa pýtali. Tu sú dva, tri rôzne scénáre a v úvode pán Buchman e, hovoril už e, o, tej, o tejto otázke. Ja vás odkazujem na článok 4, odsek 4 nášho rokovacieho poriadku. Tam nájdete odpoveď na vašu otázku. Teraz e, pán Keteros za Cyprus. To ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον περασμένο Ιούλιο. Ďakujem. Po schválení Európskeho parlamentom v júli nariadenia o výmone informácií medzi Europolom, Jordánskom, Tureckom, Tuniskom, Marokom, Egyptom, Alžírskom, Izraelom okrem iného, čo sa týka ehm, boja proti organizovanému zločinu a predchádzania takého, takémuto zločinu. Tu je potrebné hodnotenie rizik takéto výmeny údajov. A ja sa preto pýtam, či komisia vypracovala takú, takéto hodnotenie dopadu. A viete, čo s tým je? A k tomu, čo povedal predrečník, výhrady, čo sa týka uzatvárania takýchto dohôd e, napríklad s Tureckom, aj keď e, v prípade niektorých iných stredozemných krajín je to prípustné, ale Turecko nespolupracuje s, napríklad s Cyprom, čo sa týka ochrany údajov. Ďakujem pekne. Je to dôležitá otázka a vypočujeme si odpoveď e, teraz pani Karamoli za Francúzsko. Ďakujem, pán predseda. Mám jednoduchú otázku. Ide o prebiehajúce rokovania medzi EÚ a niektorými tretími krajinami v oblasti výmeny e, osobných údajov, teda medzi tými tretími krajinami a Europolom. Ja by som chcela počuť vysvetlenie toho, aké zábezpeky sa plánujú na to, aby tieto osobné údaje boli e, dobre spracované tretimi krajinami a neboli postúpené ešte ďalším tretím krajinám, ako sa bude overovať využívanie týchto údajov a ako členské krajiny, ktoré budú naďalej majiteľmi týchto údajov, ale postupia ich Europolu, či budú môcť namietať proti tomu, aby sa niektoré údaje vymeniali s tretími krajinami, ak si budú myslieť, že sa tam neúplne rešpektuje právny štát. A všeobecnejšie, pýtam sa, či Európska komisia nezachádza príďaleko e, v tej bezpečnostnej oblasti tým, že sa snaží posilniť policajnú spoluprácu s krajinami, ktoré nejako nezdielajú a nerešpektujú demokratické hodnoty. Ďakujem. Muchas gracias, señora. Vamos a dar ahora... Ďakujem. Teraz pán Karnovský môže, môže zareagovať na tri otázky. Nech sa páči, máte slovo. Pokúsim sa zapovedať zároveň na tieto tri otázky, pretože odpoveď je veľmi podobná. Poprvé, chcem zdôrazniť, že európsky predstaviteľ pre ochranu údajov je kontrolujúcim orgánom Európskej únie, čiže nezastupujeme komisiu, sme osamostatnení od komisie, ale e, samozrejme monitorujeme, čo sa deje tam, čiže naše stanovisko k práci komisii je stanovisko k práci iných inštitúcií, ako je naša. E, chcem povedať, že sme zaznamenali množstvo e, obmedzení na strane Európskej komisie, pokiaľ ide o tie dotknuté rokovania. Samozrejme, je tu potreba rôznych foriem spolupráce s krajinami, e, s tretimi krajinami, pretože ako viete a ako sme zdôraznili už aj na predchádzajúcich zasadnutiach, tak tu nejde v prvom rade o e, e, vysiel, zasielaní údajov o Európeanoch e, mimo, je to o potrebe Európeánov dostať údaje od krajín, s ktorými spolupracujeme. Zároveň Európska únia, tak komisia, ako aj rada a EDPS, ako aj samotný Europol si uvedomujú skutočnosť, že situácia v týchto 8 krajín sa navzájom odlišuje a nie je tu možnosť zobrať si, jed, zvoliť jeden jednotný prístup k všetkým týmto krajinám a analýza toho, čo sa tam deje a akým spôsobom sa tam spracúvajú údaje, údaje to musí byť veľmi presné. Akým spôsobom môžeme uh, zabezpečiť e, prácu s údajmi v týchto krajinách. Takže aké sú možné obmedzenia, e, ktoré by sme mohli vytvoriť pre spracovanie údajov? Samozrejme, môžeme e, dôverovať zahraničným partnerom, ale aj keď budeme dôverovať zahraničným partnerom, musíme dosiahnuť formálnu dohodu a formálne riešenia, ktoré sú obsiahnuté v dohode uzavretej s, tretím, s tretiou krajinou. Zároveň, nech už je na papieri uvedené čokoľvek, to musí byť zrealizovateľné praxi a to je súčasťou tej najťažšej práce pre samotnú komisiu, ale aj pre e, kontrolora údajov, keď sa pozrieme na to, ako sa tá situácia, ako vyzerá tá situácia v týchto krajinách. Keď sa pozrieme na zoznam krajín, sú tu krajiny, ktoré majú e, e, dobre fungujúce systémy kontroly údajov a kontroly spracovania údajov medzi sebou, ako napríklad Izrael. Sú tu ďalšie krajiny, ktoré sú pomerne nové v tomto systéme, ale minimálne majú orgán ochrany údajov ako Maroko a potom máme krajiny, ktoré len začínajú ako Turecko a Tunisko a máme krajiny, kde nie je, sú žiadne orgány pre ochranu údajov ako Jordán, Egypt alebo Alžírsko. Čiže situácie sa líšia z formálneho pohľadu, keď porovnáme legislatívu, ktorá existuje v týchto krajinách, v krajinách Turecko má nízky režim ochrany údajov, ktorý je založený na starých príkladoch eh, z iných častí Európy, čiže sa to podobá na systémy, ktoré sme mali v Európe pred 20 rokmi ja <clears throat> nebudem posudzovať politickú situáciu v Turecku v súčasnosti a možnosť e, právne akty presadzovať v tejto krajine. Čiže čo vidíme tak e, na strane komisie, ako aj rady, je veľmi citlivý prístup k dohode, k dohodám, ktoré sú potrebné pre Európsku úniu a pre samotný Europol, ale, ale zároveň je tu množstvo pochybností o praktickom e, využití riešení, ktoré vytvoríme. No a pokiaľ ide o ako e, DPRS e, musím povedať, že posúdime, či urobí nejakú analýzu komisia, či to urobí samotný Europol a či sa to urobí riadnym spôsobom. Ďakujem. Muchas gracias, señor supervisor. Ďakujem. Teraz dostane slovo dôležitý expert, pán Axel Foss pre ochranu údajov. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade, keďže otázka údajov e, je nejasná, tak v Európskej únii e, máme smernicu 2001 54 45, takže aj v Europol a pre, aj pre Eurojust sme tieto ustanovenia o ochrane údajov e, aktualizovali, čiže ja sa pýtam, či nepostačuje tento rámec na to, aby aj orgánom e, činom v trestnom konaní sa poskytla sloboda, aby na základe týchto princípov, ktoré sú tam zakotvené, mohli, aby tieto orgány mohli e, konať. Získanie údajov je jedna vec a odosielanie údajov na základe týchto princípov by podľa môjho názoru v súčasnosti tam už by mal byť dosiahnutý štandard, kde bez slobody ešte viac zasahovať, tak aj Europol by mal mať e, nejaký základ, s ktorým sa dá e, normálne pracovať. Neviem, či to hodnotíte podobne, ale keď si zoberieme dôvody a obmedzenia dôvodov ochrany údajov z dôvodov e, trestného stíhania to nie je správne, preto sme tam urobili tieto zmeny a preto si myslím, že už v podstate by mal existovať základ pre Europol, aby Europol presne vedel, kedy a komu môže zasielať, poskytovať údaje, respektíve údaje, ktoré prídu, musia byť spracované podľa týchto princípov. E, rozlišovali sme medzi e, administratívnymi a organizačnými, respektíve teda údajmi e, v oblasti trestného stíhania, aby tam spadali do jedného tieto princípy a v tej druhej oblasti, aby sa hľadala cesta dopredu, aby aj v oblasti trestného stíhania sa dalo napredovať. Čiže podľa môjho názoru e, toto vybavenie by malo byť postačujúce, aby sme mohli povedať, že Europol aj na úrovni ochrany údajov už je e, tak zariadený, že presne vie, čo robí. A Europol koniec koncov je, podlieha monitorovaniu, čiže v podstate sme nenašli žiadne záchytné body, aby sme to nejak e, menili, kritizovali. Čiže myslím si, že túto tému v súvislosti s Europolom môžeme uzavrieť, že jednoducho ich necháme na pokoji, necháme ich, aby robili svoju prácu, pretože my e, sme splnili tie e, základné podmienky podľa našich predstav. Ďakujem Axel. No teraz sme si vypočuli národné parlamenty a teraz ešte od Európskeho parlamentu pani Keniči. Ďakujem. V prvom rade sa ospravedlňujem, že som sa pridala trošku oneskorene, lebo som bola na inom zasadnutí, kde ide o mimoriadne citlivú a háklivú tému interoperabilita informačných systémov. Toto určite predstavuje novú výzvu aj pre e, európsku EDPR z RS, nielen pokiaľ ide o zosieťovanie rôznych údajov medzi jednotlivými aktérmi a pokiaľ ide o zložitosť a existujúce systémy, ktoré sú nejednotné a keď tieto chceme zosieťovať, ale pokiaľ ide o zložitosť zosúladenia tých dohľadných aktivít, preto som chcela e, položiť túto otázku vám, ako e, predstaviteľ pre ochranu údajov zaobchádza e, s týmito aspektmi v oblasti justičnej a policajnej spolupráce, lebo respektíve ako, respektíve aké dopady by sme si vedeli predstaviť, ak sa tieto veci udejú aj v Europole, pretože pokiaľ ide o interoperabilitu, samozrejme nesmieme, nemôžeme len skúmať jednotlivé aspekty, ale musíme zohľadniť, aké dopady by takýto mechanizmus mal aj v tejto oblasti. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Katarína a teraz pani Mitach z Nemecka. Ďakujem, ja som mal ešte, mala ešte doplňujúcu otázku. Išlo o e, e, e výbor pre údaje medzi Interpolom a Frontexom. Hovorili ste, že tam ide o konzultácie, ale zjavne sú problémy, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu údajov a vzhľadom na to, že Frontex má byť e, rozširovaný a budú k dispozícii väčšie množstva údajov. Europol tiež dostane viac funkcií, pokiaľ ide o boj proti kriminalite, boj proti prevádzačstvu, tak by bolo problematické keby tam e, neprebiehala zrovnoprávnená výmena informácií. Čiže mohli by ste osvetliť ešte niektoré detaily, akým smerom sa uberajú tieto konzultácie. Ďakujem. Una pregunta muy pertinente. Ďakujem, to je veľmi dobrá a zaujímavá otázka. Ďakujem. A teraz Pán len z Fínska, dve minúty. Ďakujem. Chcel som sa poďakovať účastníkom za kvalitu tejto diskusie. Smernica o ochrane údajov je implementovaná na národnej úrovni v jednotlivých členských štátoch. Keď hovoríme o ochrane údajov, tak si uvedomujeme, že situácia v členských štátoch sa líši, ako povedal pán zástupca ehm, predstaviteľa pre ochranu údajov. Chceme dosiahnuť rovnaké štandardy vo všetkých členských štátoch, potrebujeme určitú mieru konvergencie. Možno by sa dali skoordinovať overené postupy Eh, na európskej úrovni, pretože súčasná situácia je veľmi odlišná. Ďakujem. Ďakujem. No a teraz pán Ellison pre Európsky parlament a potom ešte dostane slovo pán kolega. Ďakujem. V prvom rade sa chcem poďakovať za prezentáciu. Mám niekoľko otázok. Suverenita a právny štát e, členských štátov je čosi, čo treba rešpektovať, preto mám informáciu, pokiaľ ide o rozdelenie roli medzi európskymi agentúrami a národným e, e, úradníkom pre ochranu údajov. E, podľa mňa je dôležité, aby členské štáty naďalej ostali e, vlastníkmi informácií, aby to bolo zacielené. Členské štáty musia rozhodovať, komu a za akých okolností sa tie informácie budú postupovať. Ak tieto podmienky budú splnené, tak podľa môjho názoru nie sú žiadne problémy. Europol môže byť dobrým sprostredkovateľom. Takto to funguje vynikajúcim spôsobom už niekoľko rokov, ale musíme si byť vedomi rozdielov medzi členskými štátmi a tieto musíme rešpektovať. Ďakujem. Ďal, ďalší rečník. Ďakujem za tento zoznam veľmi dôležitých hĺbkových otázok. Začneme e, všeobecným e, predpokladom a posúdením, ohodnotením, že právny systém, ktorý bol pripravený pre Europol, pokiaľ ide o manipuláciu s osobnými údajmi, je silný, je jasný a ak je tu potreba e, ešte robiť nejakú dodatočnú prácu, tak toto sú úpravy, ktoré sú pravdepodobne nevyhnutné alebo budú nevyhnutné v určitom okamihu, ale už sa diskutovalo na záver diskusí o novom nariadení o ochrane údajov v inštitúciách, agentúrach a orgánoch Európskej únie, kde sme diskutovali o tom, či by sme mali vytvoriť tie isté systémy pre všetky agentúry pre, e, e v celej Európe alebo ponechať niektoré e, osobitné riešenia, ktoré platia pre Europol a zákonodarca rozhodol, že systém, ktorý bol vytvorený pre Europol pred dvoma rokmi je dostatočne silný, a lepšie sa hodí na účely tejto agentúry a mal by ostať trošku samostatný, odlišný v porovnaní s tým, e, ako je to v iných agentúrach. Čiže aby som zareagoval na e, otázku pána Forsa, viem, áno, je to silný systém a ak potrebujeme e, čokoľvek iné, tak to budú len úpravy. Takže mali by sme to nechať na Europole. Nuž, už v podstate praktickú prácu nechávame na Europole, ale jednoznačne je tu potreba pozrieť sa <clears throat> na nové riešenia, najmä v čase veľkých zmien, aké máme v systémoch IT. A vieme, že Europol sa mení, veľa riešení súvisí so systémami IT, čo je normálne, bežné a deje sa to v agentúrach tohto druhu. Myslíme si, že by sme sa mali snažiť ich implementovať, aby fungovali trošku inak. Je to e, s prenosom údajov do tretich krajín. Môžem e, vás ubezpečiť, že európske agentúry, orgány Európskej únie, ale aj samotný Europol má záujem na tom, aby získal údaje e, pre seba Každá z dohôd tohto charakteru si vyžaduje reciprocitu. Ak nám niekto dosť, poskytne údaje, tak bude chcieť údaje od nás ako akúsi formu pomoci Európskej únie a toto je časť, ktorá si vyžaduje posúdenie a e, sme pripravení pomôcť komisii, ale aj rade a parlamentu pri posudzovaní toho, čo sa deje. Bola tu otázka ohľadom interoperability, toto je téma, sama o sebe, ale zároveň súvisí s každodennou prácou e, Europolu a EULISA e, ako agentúry Ja som mal príležitosť zapojiť sa do konzultácií interoperability minulý týždeň v Štrasburgu počas zasadnutia Európskeho parlamentu, kde sme mali stretnutie s komisiou, zástupcami EULISA, a tieňovými spravodajcami a spravodajcami balíka pre interoperabilitu súčasná diskusia toho, že 6-7 databáz je interoperabilných, to je len začiatok. Takže diskusie o interoperabilite ukázali 40 databáz a interoperabilných systémov, ktoré budú interoperabilné v budúcnosti. Čiže teraz robíme ten dôležitý krok, pretože rozhodujeme o tých najdôležitejších pravidlách a princípoch pre najbližšiu budúcnosť. A áno, e, zapájame sa do tohto procesu, procesu dozorný úradník pre ochranu údajov bol prizvaný na e, expertnú skupinu na vysokej úrovni pre interoperabilitu, ktorú vytvorili európske inštitúcie a zapájame sa do týchto aktivít a posudzujeme projekty a návrhy, ktoré sa pripravujú. Návšteva v Štrasburgu bola dobrým príkladom tohoto. Problém využitia infraštruktúry Europolu e, členskými štátmi, čo sa tiež, čo bolo súčasťou tejto otázky, e, to je na hranici e, povinnosťami dozorného úradníka pre ochranu údajov a ochranou údajov v krajinách, ale je to aj súčasťou diskusie o interoperabilite, pretože interoperabilita nie je len postupovanie údajov z jednej e, úrovne na druhu, ale to aj tá semantická časť, organizačná časť a je to aj možnosť e, zavádzania údajov e, na medzinárodných systémoch, čo je citlivá otázka pre Európsku úniu, pre európske členské štáty, ktoré sa nechcú deliť o všetky údaje, ktoré majú vo svojich systémoch. Pokiaľ ide o orgány pre ochranu údajov a spoluprácu, tak to je v spolupráci e, s dozorným úradníkom pre ochranu údajov a e, e, členské štáty sú zastúpané orgánmi pre ochranu údajov a tam sa diskutuje o témach, ktoré spadajú do našej kapacity predovšetkým, pokiaľ ide o tie, ktoré súvisia s využívaním infraštruktúry na úrovni EÚ a postupovaním zdrojov, teda e, zdrojom EÚ. Keď si zoberieme implementáciu smernice v členských štátoch, tak hra, hlavný koordinačný orgán e, na tento účel je Európska rada pre ochranu údajov. Aj tá pozostáva z 28 orgánov pre ochranu údajov plus EDPS, ale to je orgán, ktorý má oveľa širšie povinnosti, ako len zaoberať sa jednou agentúrou, tak ako je to s Radou pre spoluprácu. Tento orgán e, bol zodpovedný za harmonizáciu spôsobmi, akým e, sa implementuje GDPR v krajinách, ale aj tzv. policajnou smernicou, druhou časťou reformného balíka teda a ako to je e, zapracované do národných systémov. Potom je tu otázka Frontexu, konzultácie e, o Frontexe. Áno, je pravda, e, išlo tu o možnosť presunu údajov z Europolu do Frontexu a naopak. Frontex požiadalo údaje od Europolu v balíkoch osobných údajov, zatiaľ čo presun, prenos Eh, Frontexu, ktorý by mohol byť príspešný pre prevádzku, spôsobuje problémy z právneho hľadiska. Myslíme si, že eh, nie je dostatok právneho základu pre takýto prenos v týchto systémoch, v právnom systéme, ktoré, ktorý máme momentálne. Čiže keď pán Vos položil otázku o e, zložitosti systémov a ja som odpovedal, že treba diskutovať o e, úpravách, ktoré sú nevyhnutné, e, tak e, je to dobrá odpoveď, pretože máme dve agentúry, ktoré spracúvajú veľmi dobré osobné údaje, ale či môžu fungovať na právnom základe, pokiaľ ide o prenos osobných údajov od Europolu do Frontexu na operatívne údaje, tam nám ešte chýba e, konkrétny právny základ na toto, čiže naša konzultácia navrhla ďalšiu prácu o právnom základe pre túto výmenu. Ďakujem. Muchas gracias, señor Ďakujem, pán Geovorovský. Ešte než sa dostaneme k ďalšiemu panelu, tak chcem niečo povedať v súvislosti s tým, čo povedala pani Pakinity eh, k interoperabilite, ochrane osobných údajov aj v súvislosti s tým, čo sme si vypočuli. Absencia právneho základu pre prenos údajov medzi Europolom a Frontexom. Čiže problém je dosť nízky, keď sa to porovná s nasledovným problémom. Interoperabilita, tam sa hovorí o inštitúciách európskej bezpečnosti, ale aj o globálnej dimenzii. Čiže tu nemáme len interoperabilitu medzi Europolom a Entry-Exit z eh, VIS, SIS. Ide aj o Interpol. Interpol toto je oblasť e, po OSN, je to organizácia, ktorá v oblasti bezpečnosti má najviac členov. Ako to e, zrealizovať, aby to bolo interoperabilné? Naše nástroje pre ochranu údajov so zhromaždením, pokiaľ ide o bezpečnosť, ktorá má takýto dosah. Je to otvorená otázka, ktorú som položil na zváženie, pretože musíme zvážiť viaceré otázky, napríklad rozpočet. Treba sa na to pozerať v kontexte e, úsilia o interoperabilitu, čiže ako to dosiahneme na úrovni Europolu. Každopádne nechám to tak, poďakujem páňovi Vierovskému za zaujímavé pripomienky v tejto oblasti, oblasti, ktorá je pre nás dôležitá. Máme tu e, stabilný systém na ochranu údajov. A teraz sa posunieme ďalej v našej diskusii. Budeme hovoriť o prínose Europoli v boji proti e, praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a vymáhania prostriedkov. Budeme to mať pána e, Riesenbecka, národného koordinačného prokurátora pre oblasť financovania terorizmu z Holandska. A potom tu budeme mať prezentáciu od výkonnej riaditeľky Europolu, pani De Bol. A následne mm, budeme viesť diskusiu. Predtým, ako vrátim slovo pánovi Buchmanovi chcem povedať, že pranie špinavých peňazí, boj proti finančnej kriminalite, toto sú dôležité elementy a súvisia samozrejme aj s inými oblastiami kriminality, ako je um, obchodovanie s ľuďmi, um, s drogami a tak ďalej. Chcem taktiež pripomenúť, že bývalý výkonný riaditeľ Europolu e, zdôrazňoval význam týchto vecí viackrát pred touto spoločnou kontrolnou skupinou parlamentu. Práve preto som rád, že vám môžem predstaviť pána Martena Risenberga, národného koordinačného prokurátora pre financovanie terorizmu v Holandsku. Bude nám prezentovať pilotný projekt, ktorý prebieha v Holandsku a ktorý spája políciu, prokurátorov a štyri najväčšie banky, aby sa prešli, e, filtrovali finančné údaje a takto zabránili terorizmu. Potom, ako som povedal, si vypočujeme pani de Bol, výkonnú riaditeľku Europolu. A teraz už vrátim predsednícke kreslo pánovi Buchmanovi. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán Dias de Mere. Teraz pán Reisenbeck, prvá prezentácia. Thank you very much, uh, Chair. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, prevencia, vyšetrovanie terorizmu je veľmi dôležité, aby Boj proti financovania týchto aktivít bol integrálnou súčasťou e, toh, tejto stratégie. V Holandsku súkromný verejný sektor sa zapojili do vyšetrovania a, a zisťovania toho, či by v partnerstve mohli k tomuto prispieť. Pre mňa je veľkou cťou podeliť sa s vami s predbežnými výsledkami e, pracovnej skupiny boja proti terorizmu. Ide o súkromno-verejné partnerstvo, do ktorého sú zapojené štyri najväčšie banky, poisťovňa, FIU, naša policia, Field. Ide o vyšetrovacie služby v oblasti daňových otázok, ktorí spojili svoje sily v tejto oblasti. V rámci šetrenia sa usilujeme o rôzne trendy. Napríklad zistíme, aké sú nové platobné metódy. Či už robíme domové prehliadky alebo e, elektronické zariadenia prehliadame. Hľadáme stopy inovatívnym spôsobom spôsobov, ktorým e, my sa financuje terorizmus. Ale možno budete prekvapení, nie, nie vždy nájdeme príliš veľa takýchto stôp. Čiže nové platobné metódy sa nepoužívajú celoplošne. Napriek našmu úsiliu sme to identifikovali ako infraštruktúra, ktorá napomáha terorizmu. Budeme sa zameriavať na rôzne platobné metódy, aby sme monitorovali ich zraniteľnosť z pohľadu financovania terorizmu. Ale medzi tým e, nachádzame eh, množstvo tradičných trendov ako mikrofinancovanie prostredníctvom bežného bankového systému, prevod peňazí často kombinovaný s prostredníkom, aby e, bola to cieľovné miesto kryté a tiež havala je dokázané, že je pomerne ťažké pre finančné inštitúcie identifikovať financovanie terorizmu prostredníctvom tradičných e, metód E, náležitej starostlivosti. Sú, je, má to viacero dôvodov. V prvom rade máme množstvo účinných typológií, ktoré boli vytvorené a tiež preto, že NCFT sa nezameriava len na pôvod peňazí, ktorý môže byť aj legálny, ale aj na uh, miesto určenia, na adresáto. Čím ďalej ste od adresáta veľmi ťažko viete pochopiť, čo vlastne hľadáte, najmä ak ide o malé položky eh, a to je často prípad pri financovaní terorizmu. Zároveň naše medzinárodné štandardy, medzinárodné opatrenia vyžadujú od finančných inštitúcií, aby identifikovali tieto transakcie, ako aj teroristov, ktorí sú do toho zapojení. Získali sme správy o podozrivých transakciách pochádzajú z finančného sektora, SDR, ktoré sú veľmi dôležité pre vyšetrovania CT a CTF. Množstvo šetrení začína na báze takýchto STR. Tradičné, e, tradičná dôsledná kontrola zo strany finančného sektora poskytuje zákon presadzujúcim orgánom relevantné informácie. Napriek tomu verejné aj súkromný sektor neustále hľadajú e, a zefektívňujú svoje metódy, e, ktoré zameriavajú na CFT. Zákon presadzujúce orgány majú dôležité informácie k dispozícii. Ide o osobné údaje, relevantné kontaktné údaje o ľuďoch, ktorí sa považujú za teroristov. Ako som už povedal, finančné inštitúcie majú povinnosť zo zákona identifikovať týchto ľudí v rámci svojich databáz a nahlasovať akékoľvek nezvyčajné transakcie e, jednotke FIU. Keďže týchto ľudí považujeme za teroristov, prokuratúra, zákon presadzujúce orgány sú toho názoru, že je veľmi naliehavé, aby finančné inštitúcie e, v tomto pokračovali a chceme, aby pre nás vyhľadali tieto informácie. Prečo nevyužiť príležitosť v rámci našho právneho rámca? A to je presne to, o čo sa usilujeme v rámci tohto pilotného projektu. Pracovná skupina pre financovanie terorizmu je, e, funguje v rámci FTC, expertízne centrum. FTC je partnerstvo medzi orgánmi, ktoré majú e, úlohu e, dohľadu a tiež majú na starosti vyšetrovanie. Bolo to založené v roku 1997, aby sme ochránili integritu finančného sektora, postupovať v zmysle zákona a využiť informácie, ktoré nám sprístupňuje legislatíva v koordinácii s prokuratúrou. Polícia a Field eh, si vymieňajú vysokoprioritné informácie so svojimi súkromnými partnermi o teroristoch, ako aj rôznych sprostredkovateľoch. Tieto informácie sa ďalej preverujú súkromnými partnermi a nezvyčajné e, transakcie sa vracajú a správy o týchto transakciách sa vracajú k FIU. Ďalej FIU poskytuje svoje správy zákon presadzujúcim orgánom o týchto e, podozrivých transakciách. Finančné inštitúcie sa podielajú o informácie o nezvyčajných transakciách, ktoré identifikovali tými finančnými inštitúciami, e, ktoré majú kontakt s niektorým z týchto osôb. Finančné inštitúcie teda môžu mapovať e, teroristické siete, môžu identifikovať a nahlasovať iné transakcie, ktoré súvisia s týmto a informujú o tom FIU. Za určitých okolností bilaterálne bilaterálna výmena informácií medzi súkromnými partnermi je tiež možná v rámci tejto pracovnej skupiny, hoci viac stranná výmena informácia by bola oveľa efektívnejšia za daných okolností. Keďže nás právny rámec nám neposkytuje možnosť tak robiť, toto považujeme dnes za prekážku. V pracovnej skupine analytici súkromných partnerov fungujú e, na rovnakom mieste ako zákon presadzujúce orgány, ako FIU, aby e, zminimalizovali dopad do maximálnej možnej miery. Pracovná skupina je akýmsi uzavretým boxom informácie, ktoré si vymieňajú so zákon predsedujúcimi orgánmi nevychádzajú z tejto pracovnej skupiny. Čiže nie je možné, aby analytici súkromných partnerov ukladali informácie v databáze firme, pre ktorú pracujú, alebo si zdieľať tieto informácie s kolegom, ktorý nepôsobí v rámci pracovnej skupiny. Len nezvyčajné transakcie, ktoré boli nahlásené FIU, sú viditeľné pre ostatné útvary príslušnej spoločnosti a ide o transakcie, ktoré mali byť identifikované a mali byť v každom prípade nahlásené. Vyžaduje si to odvahu od verejných a súkromných partnerov, aby e, sa pustili do takéto práce, ak si vymenia informácie s inými subjektmi, či už e, v rámci verejného alebo súkromného sektora. Je tu zvýšené riziko úniku informácií, ale dôvera v rámci pracovnej skupiny je veľmi vysoká a nesmie byť porušená v žiadnom prípade. Predbežné výsledky z tohto pilotného projektu svedčia o tom, že naše partnerstvo zlepšilo kvantitu, kvalitu, ako aj dopad týchto správ o podozrivých transakciách. Výrazne prvom roku pôsobenia policia a Field si vymenili informácie o 15 prípadoch s súkromnými partnermi, ktoré viedli k vyšetrovaniu viac ako 300 nezvyčajných transakcií. 64% z nich boli vyhlásené za podozrivé a opäť sme tieto informácie poskytli zákon presadzujúcim orgánom. V priemere asi 10% všetkých nezvyčajných transakcií je vyhlásených alebo klasifikovaných ako podozrivých v Holandsku. Kvôli vysokej príležitosti priorite prípadov, ktoré si vymieniame. sa dajú k dispozícii zákon presadzujúcim orgánom. Okrem toho, súkromní verejní partnery si vymieňajú informácie o os- overených, osvedčených postupoch, o účas- účastníkoch. Skutočnosť, že odhalenie efektívnych typológií je náročné, toto je jeden z dôvodov, prečo je tu naliehavá potreba výmeny informácií takýmto spôsobom, ako to robíme. Spolu hľadáme nové inovatívne spôsoby na identifikáciu terorizmu, na jeho financovanie, aby sme tak robili včas a robíme tak na základe hodnotenia rizika. Môžem hrdo povedať, že súkromní verejní partnery sa zapádajú do tejto práce tak konštruktívne, Ehm, sú si vedomí svojich eh, práv a povinností a taktiež tu máme integritu finančného systému a taktiež boj eh, v rámci teda preventívneho štádia voči terorizmu. Ďakujem za vašu pozornosť a veľmi rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujeme pán Reisenbeck a teraz pani Debol ako ďalšia. Thank you. Good morning, ladies and, and gentlemen. Ďakujem za slovo, dámy a páni, pán Diaz, Demera, pán Buchman. Ďakujem, že ste mi dali príležitosť, že môžem diskutovať o tejto dôležitej téme o financovaní trestných činov. Od, v roku 2018 pranie špinavých peňazí Eh, je jednou z desiatich priorít v boji proti organizovanej kriminalite. Je to jedna z najdôležitejších priorít Europolu, pretože eh, musíme zasiahnuť tvrdo voči eh, terorizmom. Systematické monitorovanie finančných tokov je rozhodujúce pre narušenie ich aktivít. Dnes budem prezentovať postavenia úlohy Europolu v tomto kontexte ako aj z pohľadu budúcnosti finančných spravodajských informácií. Ale ešte predtým chcem informovať o vývoji a trendoch, ktoré sme zaznamenali pri praní e, finančných prostriedkov. E, kriminalita v EÚ generuje miliardy e, eur ročne. Nedávna štúdia preukázala, že v niektorých regiónoch zisky z obchodu so syntetickými drogami prekračuje 20 miliard eur ročne. Pranie finančných prostriedkov je vážnou obivou, e, pretože e, zločinci musia tieto prostriedky nejak e, niekam uložiť. Pranie výnosov z kriminality sa Eh, uskutočňuje v špecializovaných syndikátoch, sú akýmisi poskytovateľmi služieb pre teroristické a kriminálne organizácie. V niektorých eh, prípadoch eh, majú priame prepojenie na teroristické skupiny. Tieto tzv. syndikáty sú vysoko kvalifikované a schopné zvládať komplikované situácie. Spoliehajú sa na použitie hotovosti, zneužívanie spoločenských štruktúr, zneužívanie finančných trhov a investícií. Dobrým príkladom je nedávna operácia eh, Contini Santa Lucia, ktorá sa zameriavala na taliansku kamoru. Táto skupina preprala aspoň milión eh, eur týždenne. Celkom asi 250 miliónov bolo prepraných zložitým systémom používaných kuriérov, eh, obchodné transakcie využitím eh, finančných inštitúcií a ich presmerovanie do schránkových spoločností. Nové metódy sa taktiež objavujú, napríklad v rámci nedávnej operácie Dryer viaceré virtuálne meny v hodnote 4,5 miliónov boli zadržané od e, kriminálnej organizácie, ktorá obchodovala dro s drogami, syntetickými drogami na Darknete. E, takéto prípady zaznamenávame čoraz viac. Nové platobné metódy nie sú až tak regulované do posiaľ ako tradičné Eh, umožňujú teda rýchly presun peňazí, ktoré, ktoré, nie, ktoré nie sú odhalené tradičným systémom nahlasovania, ktorý bol zavedený. A toto vytvára nové možnosti pre pranie eh, peňazí a stáva sa čoraz populárnejším medzi eh, zločincami. Takže musíme investovať do nových nástrojov a metód, aby sme vedeli vysledovať, vystopovať tieto nelegálne transakcie. Čo robí Europol eh, voči finančnej kriminalite? Máme útvar pre finančnú kriminalitu, eh, ktorá má centrálnu úlohu v koordinácii aktivít zameraných na finančnú kriminalitu v EÚ na operatívnej úrovni Náš útvar priamo podporuje finančné vyšetrovanie a vymáhanie finančných prostriedkov v rámci členských štátov. Taktiež poskytujeme finančné spravodajské informácie v rámci podpory pre vyšetrovania iných foriem kriminality, vrátanie obchodovania s drogami, podvod a terorizmus. Finančné spravodajské informácie e, sa centralizujú v Europole. Údaje o závažnej kriminalite je sú overované a preverované oproti iným informáciám, napríklad správam o podozrivých transakciách a taktiež e, oproti colným informáciám. Cieľom je vytvoriť e, komplexný prehľad, ktorý nám pomôže pochopiť súvislosti medzi jednotlivými formami kriminality. E, takáto podpora sa, je veľmi populárna medzi členskými štátmi. Počet požiadaviek tohto typu nikdy nebol tak vysoký. V roku 2017 výmena informácií o vymáhaní finančných prostriedok narastol 81 v porovnaní s predošlým rokom. Počet finančných vyšetrovaní e, narastol o 110 Europol e, poskytuje svoje služby v rámci 220 prioritným prípadom. 13 akčných dní sme zorganizovali v roku 2018 v porovnaní so 7 v predošlom roku. Viedlo to 67 zadržení a zadržaniu 37 milión eur. Europol Eh, je hostiteľom decentralizovanej počítačovej siete, ktorá umožňuje výmenu informácií a vý, rozpracovanie prípadov eh, spravodajskými eh, jednotkami v EÚ. Na strategickej úrovni Europol uľahčuje spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi v rámci boja proti finančnej kriminalite. Takže podporujeme viaceré medzinárodné profesionálne siete ako ERO, platforma Chipartit, ktorá je zameraná na digitálne meny. Týmto sme získali e, kľúčovú pozíciu v boji proti finančnej kriminalite v EÚ. Um, ehm, aká je budúcnosť? finančného spravodajstva. Informácie a expertíza, ktorú máme k dispozícii, nám poskytuje unikátny pohľad na rizika. Na základe toho môžeme predkladať odporúčania, čo je efektívne a čo nie. Napríklad prieskum, ktorý realizoval Europol, e, ukázal, že len 1% výnosov z kriminality bolo zadržaných a že za 10 rokov len 10 všetkých podozrivých transakcií e, ktoré boli nahlasované aj v súkromnej sfére, boli vyšetrené. Neflexibilita e, existujúcej infraštruktúry je vlastne zodpovedná za takéto slabé výsledky. Európske finančné spravodajské útvary získavajú viac ako milión podozrivých e, správ alebo hlásení zo strany finančného sektora. Tieto e, hlásenia nevychádzajú zo spravodajských informácií. Takže tieto správy, tieto hlásenia sú neefektívne a práve preto môžeme prehliadnúť v, tej, v tom obrovskom množstve údajov dôležité prípady. Neexistuje systematická výmena informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami a výmena informácií s inými relevantnými agentúrami je e, dosť problematická súčasná výmena informácií medzi útvarmi FIU môže stiažovať poskytnutovanie takýchto informácií ďalším útvarom. Toto musíme prekonať, pretože finančné informácie sú základom pre odhalovanie tejto kriminality. Hrozby súvisiace s eh, finančnou kriminalitou si vyžaduje, aby sme odpovedali na množstvo otázok. Musíme prijať iný prístup aj v rámci nahlasovania v e, Europole. Máme k dispozícii e, know-how, ktorý je kľúčový pri vyhodnocovaní rizik. Myslíme si, že výmena a zdieľanie týchto informácií s finančnými inštitúciami umožní lepšie vyčleniť zdroje a taktiež predkladať lepšie hlásenia o podozrivých e, transakciách. Práve preto sme začali s pilotným projektom v roku 2017 e, v rámci súkromno-verejného partnerstva, do ktorého sú zapojené medzinárodné banky a viacero členských štátov. Na záver by som chcela povedať, že aby sme efektívnejšie reagovali na finančnú kriminalitu, musíme E, zlepšiť e, vymáhanie prostriedkov a taktiež vyšetrovanie. Musíme vytvoriť e, štruktúrálne a legislatívne podmienky na rýchlejšiu a lepšiu výmenu finančných informácií medzi dôveryhodnými partnermi. Europol víta návrh komisie vydania novej smernice o využití finančných informácií a taktiež Eh, vítame návrh, že Europol získa priamy prístup do registrov bank a bude mať možnosť požadovať informácie od finančných spravodajských jednotiek. V marci 2017 Európsky parlament požiadal o vytvorenie finančných spravodajských jednotiek, aby sme takto posilnili spoluprácu a koordináciu medzi národnými útvarmi FIU. Kľúčovým komponentom tohto je prístup ku všetkým cezhraničným tra transakciám, ako aj zadržaným prostriedkom, ako aj colným vyhláseniam, ktoré majú e, colné orgány. Toto by pomohlo Europolu v jej práci podporiť e, členské štáty v tomto boji. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Debol za tieto informácie a zaujímavú prezentáciu. Kolegovia, kolegyne, uzatvárame predtým túto diskusiu a teraz rečníci. Pán Grech z Malty ako prvý dostane slovo, nech sa páči. Ďakujem, vážený prítomný. Svet sa vyvíja rovnako aj umelá inteligencia a IT eh, kapacity Čiže na úrovni EÚ sa musíme čo najlepšie vysporiadať s organizovaným zločinom a kybernetickým zločinom, pretože to má dopad na spoluobčanov, na hospodárstvo aj infraštruktúry. Kybernetický zločin e, má mnohé podoby, keďže je tu napríklad e, sú tu sociálne médiá, online banking a je jasné, že e, tempo vývoja nových technológií je e, rýchlejšie ako tie potrebné zmeny legislatívy, takže môžu byť prípady, kedy naši občania nemajú dostatočnú právnu ochranu a preto je zásadné ďalej vzdelávať našich spoluobčanov o hrozbách e, ktoré na nich číhajú online. Taktiež čelíme hrozbe terorizmu a nestabilite v našom susedstve v Líbii a napríklad v Sýrii, kde zúri vojna. A je to nestabilita v susedstve a tá prispieva k napríklad prevádzačstvu um, a nezákonnou migráciou. Takže z toho E, sú milióny špinavých peňazí, ktoré sa potom perú, aby sa zákonne dostali do nášho finančného systému. Nemôžeme e, ostať so založenými očami, e, pardon, rukami. A Europol preto musí vyvinúť kapacity na pomoc členským krajinám, ktoré sa musia popasovať s týmito výzvami, tak v našich krajinách, ako aj v našom susedstve. Chcem podporiť viacročný program Europolu 2019 až 2021 a tie ciele, tak aby naše krajiny aj únia bola bezpečnejšou zónou bez zločinu. Europol musí stavať na svojich predošlých úspechoch a zahrňuť aj analýzu minulých e, výsledkov a teda poučiť sa v plnej miere v záujme budúcnosti. Chcem sa poďakovať pani De bol za jej účasť. Ja dúfam, že toto grémium bude naďalej pracovať na tom, aby naša únia bola bezpečnejším a prosperujúcejším priestorom. Ďakujem pán Kytyros teraz za Cyprus. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem aj za poskytnuté podrobné informácie. Pani Debol. Už ste odpovedali na mnohé otázky, ktoré sme sa vám chystali položiť vo vašej prezentácii, ale čo sa týka zvýšenia zvýšeného používania kryptomien, virtuálnych mien. E, pýtam sa, či Europol aj iné organizácie sú schopné sa vysporiadať e, s takýmto čím ďalej tým väčším využívaním virtuálnych mien. Aké e, tu sú aktivity. Potom, čo sa týka vyhľadávania majetku, Pýtam sa, či máte údaje o tomto majetku, o jeho využívaní, o tom, ako cirkuluje v kontexte obchodovania s ľuďmi alebo prevádzačstva. Teraz ďalšia rečnička, pani Gomez. Ja som sa podielala na E, vypracovávanie 4. a 5. smernice na boj proti praniu špinavých peňazí. A ja sa preto musím pripojiť k predrečníkom a chcem hlavne kolegom z národných parlamentov povedať, že Európsky parlament navrhol v kontexte rokovania o 5. 5. smernici na boj proti praniu špinavých peňazí a teda žiadali sme vytvorenie Európskeho FIU oddelenia e, pre finančné spravodajstvo. Išlo, o to, išlo by o to zdieľať si informácie a uľahčiť e, vznik tých e, verejno-súkromných partnerstiev. Ale členské krajiny to zamietli. Rada. To by ste mali vedieť a teda pýtať sa vašich vlád, e, prečo to zamietli. Asi nechcú bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu e, terorizmu. Ja som presvedčená ako európska poslankyňa, že viaceré vlády dokonca uľahčujú ehm, pranie špinavých peňazí. Taký je systém. A je to výsledok toho, že tí, ktorú rokujú, nemajú záujem na boji proti praniu špinavých peňazí, ale dokonca ho chcú uľahčiť eh, rôzne transakcie, ktoré eh, sa trošku prehliadajú. A tiež by ste mali vedieť, že v nedávnej smernici zapojenie možnosti trestnoprávneho stíhania. Tu Európsky parlament žiadal, aby sa zohľadňovali priťažujúce okolnosti. Ak by to boli politicky exponované osoby zapojené do prania špinavých peňazí. Ako ja a vy. Bolo to zamietnuté. Niektoré vlády, ak chcete vedieť, ktoré konkrétne, môžem vám to povedať, jednoducho sa postavili proti a to je nehorázne. Ďalší príklad. Komisia žiadala viac ako rok návrh aj ho potom predložila odstráne nedostatky pri systéme DPH, vďaka ktorému zločinci vrátane teroristických organizácií ako al Qaeda Daesh e, jednoducho zneužívajú náš systém DPH a e, uskutočňujú tzv. E, karuselové podvody. Nič sa nestalo viac ako rok a hovoríme o niečom, čo e, predstavuje 50 miliard ročne podľa odhadov komisie. Toľko to prináša e, zločincom a teroristickým organizáciám. 50 miliard, len si to predstavte, je to skoro tretina rozpočtu EÚ. Pýtam sa, či naše vlády to myslia vážne s bojom proti E, zloč, organizovanému zločinu a terorizmu, financovaniu, financovania terorizmu. Mohla by som ešte dlho pokračovať, ale mám aj otázku. Veľa sa hovorilo o virtuálnych menách. Tie nie sú zakázané. Ani anonimní akcionári nie sú zakázaní veľmi ľahko. By sa, to, e, sa tento systém udusil ten, ktorý zneužívajú organizované, e, zločinecké organizované skupiny pri praní špinavých peňazí, zakázať anonimných akcionárov a e, podniky by museli prehlásiť e, tých skutočných majiteľov nielen v EÚ, ale aj tých, ktorí podnikajú v EÚ, aj keď nie sú v EÚ. Naozaj by to bolo jednoducho odstraniteľné, ale nie je záujem. Preto ja sa pýtam na inú oblasť, kde by bolo tiež treba regulovať a už niektoré členské krajiny sa e, e, prezentujú ako centra pre virtuálne e, meny, pracujú na blockchainových technológiách. Niektorí navrhujú, aby takéto blockchainové technológie Eh, je to dôležitý nástroj, aby sa využívali na boj proti eh, organizovanému zločinu, eh, financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí. Niektorí hovoria, že sa tam len mm, že tam maskovanie podporuje rozvoj virtuálnych mien a že sú to v podstate nové nástroje, ktoré majú k dispozícii takíto zločinci a teroristi. Ďakujem a teraz pán Cugas z Grécka. Ďakujem, pán predseda. Pranie špinavých peňazí, ktorým sa má legitimizovať eh, príjem z zločineckej aktivity. Je to teda mm, niečo, čo čím, čo riešia mnohé orgány. A nás to trošku zaráža, keď ide o e, bohatstvo, ktoré môže skončiť v rukách niekoľkých Grécka ústava tu má veľmi dlhé premlčacie lehoty. V prípade úradníkov, ktorí by sa do takéhoto niečoho zapojili. A ide o zneužitie ich funkcie. Mohlo sa to stať v minulosti a teraz to riešia Grécke súdy. Grécko sa snaží s týmto fenoménom popasovať. Ja by som rád vedel, či je tu nejaká podpora na európskej úrovni, keď ide o to bojovať proti týmto korupčným postupom. Ďakujem. Teraz za Estonsko pán Ek. Dúfam, že som to príliš neskomolil. Ja, Väga huvitav oli kuulata Ďakujem pekne. Naozaj bolo veľmi dobré počuť o holandskej skúsenosti, vytvorenie siete aj vypočuť si výkonu riaditeľku. Ja sa chcem pýtať na spoluprácu medzi Europolom a národnými orgánmi. Je tu istá autonómia na strane Europolu a keď sa pracuje na národnej úrovni, tak ehm, môžeme mať pocit, že to možno, že prebieha trošku inak. Sú tu však e, jasné pravidlá, ktoré hovoria, že orgány pošlú údaje o praní špinavých peňazí, ak sú tu uh, isté e, podozrenia v prípade nejakej transakcie. Ale tie informácie e, zase až tak e, voľne necirkulujú. Niekedy sa tá informácia zablokuje, keď to nevyzerá na trestnoprávne postihy. Ja by som sa chcel opýtať na to, ako je to v Holandsku spolupráca s tým úradom na boj proti praniu špinavých peňazí, keď sa tam chýba to trestnoprávne, ten trest, trestnoprávny aspekt. Europol, um, sa teraz spýtam, um, máte predstavu o tom, ako by sa dala zlepšiť, ako by sa dal zlepšiť transfer informácií? pri tých podozrivých transakciách, ako by to bolo možné uľahčiť to postúpenie informácií. Ďakujem. Pán Ellison z Európskeho parlamentu. Ďakujem. Um, blahoželám obom rečníkom. Boli to veľmi zaujímavé prezentácie a je vždy dobre môcť vypočuť odborníkov. Eerst wat betreft ehm, de multidisciplinaire samenwerking en de publiek-private samenwerking. Ik denk... Chcem v prvom rade povedať, že je tu to, e, to, tá prierezová pluridisciplinálna spolupráca je kľúčová. Toto je kľúč e, k úspechu. Ehm, aj spolupráca so súkromnými partnermi a okrem toho aj keď e, e, sú tu isté obmedzenia, musíme ich akceptovať, ale musíme Eh, v tomto rámci dokázať pracovať. Je tu na jednej strane zvrchovanosť členských krajín, potom ten mandát. A okrem toho ide o to eh, odsúdiť čo najviac eh, podozrivých. Vaša úloha nie je ľahká, keďže je tu veľa prekážok, ale ja sa chcem opýtať, či už teraz máte predstavu o tom, čo sa deje na dark webe. Viacerí to tu spomenuli. Máte dobrú predstavu o e, využívaní virtuálnych mien a o transakciách v takýchto menách a Obratím sa aj na pani de Bole. Eh, hovorili ste o milióne hlásení eh, z národných FIU. Boli to neobvyklé alebo podozrivé transakcie? Ak eh, by to boli tie podozrivé, tak by to bolo veľmi veľa. Naznačovalo by to, že FIU pracujú s ukazovateľmi, ktoré uľahčujú odhalenie takýchto pozorlivých podozrivých transakcií. Čiže ne, boli to neobvyklé transakcie alebo podozrivé. Vy ste povedali, že je to veľmi ťažké na úrovni Europolu, teda mm, môcť e, podstúpiť nejaké nové kroky. Sú ľudia, ktorí by si žiadali celoeurópske FIU, ja možno až tak nie, ale ja sa vás predsa len chcem opýtať, či by ste si vedeli predstaviť projekt pod e, záštitou Europolu, kde by ste spolu s e, národnými finančnými spravodajskými jednotkami FIU spolupracovali. Možno, že nevždy treba vytvárať novú európsku inštitúciu. Ďakujem pekne. Pani Činiči, teraz sa Európsky parlament. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať našim rečníkom za prezentácie. Boli naozaj e, bohaté na informácie. Všetci sa môžeme s nimi stotožniť. Ehm, boli aj niektoré moje otázky zodpovedané v tých prezentáciách. A už vystúpili aj mnohí predo mňou. A ja ako talianka som presvedčená, že spolupráca je zásadná v rámci boja proti organizovanému zločinu a to, čo povedala pani De Boll, je zaujímavé. Treba udrieť tam, kde to najviac boli v prípade organizovaného zločinu. Ehm, my ako Taliansko máme isté skúsenosti z minulosti. Páčilo sa mi aj to, čo povedal e, kolega Weisenbeck. Dúfam, že to moc nekomolím. On spomenul talianský príklad, hovorilo o tom, ako spolupráca je uh, zásadná v boji proti finančným zločinom a tých eh, vidíme čím ďalej, tým viac. Informatické nástroje sa využívajú alebo zneužívajú na prevod eh, peňazí eh, s využitím napríklad virtuálnych mien a mnohých iných mechanizmov. A preto sa pýtam, či sme schopní dnes sa e, takémuto finančnému zločinu postaviť e, z očí v oči. A ešte jedna všeobecnejšia otázka. Um, týka sa spolupráce. Určite došlo k pokroku v boji proti organizovanému zločinu. A nie len tam, ale predsa len treba hovoriť aj o ťažkostiach pri výmene informácií. Ja sa pýtam na vaše skúsenosti a našich dvoch rečníkov sa pýtam, čo ešte chýba na to, aby táto spolupráca a výmena informácií, o ktorých sme mnohí presvedčení, pretože to dobre funguje. Takže čo ešte chýba? E, nedostatočné, nedostatočná porovnateľnosť, legislatívne nedostatky alebo v oblasti odbornej prípravy. A ešte, ešte jedna otázka. E, je to možno e, otázka konštantná nezákonné prevody na financovanie terorizmu. Tu um, možno, že treba spomenúť aj tradičné postupy v kontexte organizovaného zločinu. V Európe je asi 5 tisíc e, zločineckých organizácií, tie sa podielajú na takýchto nezákonných prevodoch a sú to e, recyklované peniaze, ktoré sa skôr či neskôr dostanú do, do oficiálneho obehu. Ja sa pýtam, či je tu spoločná definícia organizovaného zločinu, e, alebo teda ak nie je, či by to pomohlo aj v rámci cezhraničných vyšetrovaní. Mohol by to byť účinný nástroj a ak nie, tak čo by mohlo pomôcť? E, možno, že by ste mohli vychádzať z vašej skúsenosti, čo by mohlo zintenzívniť spoluprácu medzi jednotlivými národnými úradmi. Spolupráca je určite najúčinnejším nástrojom na boj proti financovaniu terorizmu. Äh, äh, Máme tu, začul, vypočuli sme si viacero zaujímavých príspevkov a otázok. Ďakujem za túto angažovanú diskusiu. Už od poslancov nemám žiadne ďalšie otázky. Pán Respek a pani De Bol teraz dostanú možnosť zareagovať. Každý z nich má po 10 minútach, aby teda zareagoval a o 11.30 sa k nám pripojí pán komisár Kilk, aby s nami diskutoval. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za vaše otázky. Poprvé dovolte mi povedať, že som tu bol prizvaný ako expert, e, e, takže nereflektujem oficiálne stanovisko holandskej vlády, to treba poznamenať. Vypočul som si niekoľko otázok, ktoré tu boli položené mne Niektoré z nich sa týkajú hrozbe kryptomien. Moja expertíza je e, boj proti financovaniu terorizmu. Ja som tu bol asi pred pol rokom, kedy sa uskutočnilo zasadnutie osobitného výboru proti terorizmu. Bola tu pani Gomez a e, bola tu aj pani Rusy, ktorá vypracovala správu o hrozbe kryptomien pre financovanie terorizmu. Eh, to bolo prezentované Európskemu parlamentu, ktorý toto urobil na objednávku túto správu, ale záver správy to reflektovalo, čo som uviedol vo svojej prezentácii, že hoci je to vysoké riziko, riziko využívaní kryptomien v každodennom živote, eh, v našich vyšetrovaniach to nevnímame natoľko, ako sme očakávali že sa s tým budeme stretávať a môžem vás ubezpočovať, že v akomkoľvek pátraní, čiže či je to domová prehliadka alebo prehliadka elektronických zariadení, hľadáme informácie o tomto, ale pokiaľ ide o financovanie terorizmu z nejakého dôvodu, buď sa buď hľadáme na zlých miestach, alebo ešte stále sa spoliehajú, spoliehajú na tradičnejších finanč, technikách financovania a nachádzame stále viac týchto tradičných technik financovania, aj keď nám chýbajú nové platobné metódy, tak to vidíme ešte stále veľa tých tradičných metód financovania. Samozrejme, je to iné, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, ale to už nie je moja expertíza. Dúfam, že to nie je problém a že nebudem hovoriť o prípadoch, ktoré nie sú súčasťou mojej expertízy. Viem, že V mojom úrade, v ktorom pracujem, sme mali niekoľko úspešných e, konaní proti e, predajcom e, kryptomien za účelom prania špinavých peňazí. Sme toho stanoviska, že v Holandsku nepotrebujete toto, takže preto sme mohli mať úspech pri stíhaní týchto osôb. Takisto tu bola otázka od Estonska, či eh, sme zaznamenali podobné partnerstvo pri praní špinavých peňazí ako eh, so súkromnými partnermi eh, pri financovaní terorizmu. Ak sa chceme deliť o osobné údaje v Holandsku, tak na základe zákona o policajných informáciách potrebujeme poskytnúť tieto informácie tretím stranám a táto urgentná potreba je potrebná pre vyšetrovanie a stíhanie e, trestných činov. Jeden z dôvodov, prečo je tu naliehavá potreba vzdelania týchto, týchto informácií o financovaní terorizmu je, že je veľmi zložité, ako som už povedal, e, vyvinúť e, efektívne typológie o financovaní terorizmu. E, zatiaľ, čo vidíme efektívne typo lobbygiek, pokiaľ ide o financovanie, e, teda pranie špinavých peňazí, čiže toto je politická diskusia, či e, je tu ešte stále urgentná potreba v prípade, že sú tu efektívne typológie, s ktorými sa finančný sektor môže identifikovať a vyšetrovať taktiky prania špinavých peňazí. To je takisto súčasťou E, takej viac politickej diskusie. Čiže zatiaľ by som e, skončil tu. E, pre nás v Holandsku toto je jeden z dôvodov, prečo sme začali s financovaním, teda bojom proti financovaniu terorizmu, pretože, pretože je tu taká naliehavá potreba, pokiaľ ide o túto oblasť myslím, že toto sú otázky, ktoré boli nastolené v súvislosti, teda na moju adresu ako experta. Ak mi niečo ušlo, tak rád na to zareagujem. Ešte dodatočne ďakujem veľmi pekne, pán Reisenbeck. Ešte sú tu dve krátke otázky dvoch kolegov. Pán Mamatov z Polska, máte minútu. Ďakujem, pán predseda. Mňa zaujímajú e, podvody v oblasti DPH a karuselové podvody. Toto nie je len národná záležitosť, je to celoeurópsky problém. A ja som sa chcel opýtať pána riaditeľa Europolu, či Europol e, podnikal kroky v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pani Makovej. Eh, máte minútu. Stručne, ďakujem za slovo. Máte problémy s rozpočtom eh, pre eh, kybernetický zločin a boj proti terorizmu to bolo navýšené, ale ak to bude rovnako budúci rok, tak to bude redukcia o 20 miliónov eur a um, je, e, bude potrebné znižiť to o 40 dočasných pracovníkov. Takže koľko potrebujete na to, aby ste splnili svoje úlohy? A druhá otázka, čo sa týka operatívnych právomocí, či ste spokojní alebo by ste chceli viac, alebo potrebujete viac peňazí, alebo to súvisí s vyšetrovaním, pretože nemáte e, vyšetrovacie operatívne právomoci. Ďakujem a ďakujem pani Depol a teraz vás poprosím o zodpovedanie týchto otázok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem vám všetkým za tieto veľmi dôležité otázky. Začala by som zapojením e, komunity e, presadzovania práva voči finančným investíciám. E, teda každá agentúra presadzovania práva je presvedčená, že by sme mali viac investovať do finančného vyšetrovania. Je to potrebné, ale takisto uznávame, že je tu rozdiel medzi jednotlivými členskými štátmi, medzi úrovňou eh, odborníkov v jednotlivých členských štátoch, úrovňou odborníkov v oblasti prania špinavých peňazí, eh, kybernetickom zločine, online zločine a tak preto sme požiadali o eh, odbornú prípravu v tejto oblasti. Problémom je aj, že nie vždy vyšetrujeme finančne, keď ide o závažný a organizovaný zločin. Čiže nie v každom takomto vyšetrovaní dochádza k vyšetrovaniu e, finančného zločinu. Preto sme prezvedčení, že na úrovni Europolu, ako tu sa znela otázka, e, pokiaľ ide o získavanie majetku, tak v niek- vymáhanie majetku, takže e, v niektorých krajinách je to viac, v niektorých menej, čiže musíme zdieľať osvedčené postupy v týchto oblastiach a potrebujeme vytvárať znalostné siete o vyšetrovaní finančného zločinu. Preto je to natoľko dôležité, aby sme, mali, aby sme centralizovali finančné e, úrady v európskej oblasti, pretože oni majú prehľad o všetkom, čo sa deje e, v, závažnom a organizovanom zločine a v terorizme. A e, takže takto budeme pokračovať. Čo sa týka pôvodu e, ilegálnych e, výmien EC3 vytvoril usmerenia pre členské štáty pre vyšetrovanie toho, ako vyšetrovať na internete a ako stopovať, spätne vystupovať tie peniaze, tie finančné prostriedky. Zachádzame ďalej a e, vyšetrovanie a expertíza sa ďalej vyvíjajú a poskytujeme odporúčania Európskej komisii v tejto oblasti. Takže e, príjmy z e, prevádzania e, utečencov. Nemám presné čísla, ale naše služby e, pracujú na správe, aby sme mali prehľad ziskov na základe takéhoto pašovania migrantov. K otázke projektu Holandska a návrh FIU, tak posúdim, prehodnotím tento návrh, pozrieme sa na to. Ale ako už som spomenula, tak e, máme pilotný projekt, ktorý bol spustený v decembri. Je to prvý nadnárodný mechanizmus zdieľania informácií, ktorý bol vytvorený v oblasti e, financovania e, boja proti terorizmu a je tam 15 medzinárodných bank a zástupcov z FIU a orgánov e, činných v trestnom konaní. Je to pilotný projekt, ktorý má veľký potenciál a je tu snaha posúdiť, aké sú možnosti pre výmenu informácií medzi všetkými partnermi a ako ďaleko by sa dalo zájsť e, na tomto právnom základe, aby sme chápali prekážky, e, ktorým čelia jednotlivé sektory, aby to mohli riešiť relevantní aktéry. Čo je veľmi dôležité v tejto oblasti je dôvera, pretože ak máme siete, musíme vytvárať dôveru a dôvera vedie k úspechom. Čo viac môžeme urobiť? Môžeme urobiť viac. Napríklad na úrovni Europolu zvažujeme zoznam e, e, cieľov zapojených do Ehm, prania špinavých peňazí, mali by sme sa na nich koncentrovať, mali by sme ich zvládať. Ehm, musíme posilniť e, finančné uhle v SOK, v organizovanom zločinu a v City. A toto je čosi, na čom musíme pracovať. Pokiaľ ide o karuselové podvody a podvody v oblasti DPH, máme špecifické projekty v tejto oblasti a nadvezujeme na to, Europol tam hrá dôležitú rolu. A pokiaľ ide o rozpočet, tak <clears throat> sú tu redukcie. Už som e, o tom hovorila včera a poskytnem vám prehľad o dopade týchto škrtov, čiže požiadali sme o ten istý rozpočet, ako to schválila správna rada. Odporúčania Europolu, ktoré chcem zopakovať, je, že musíme zvýšiť možnosť výmeny informácií medzi všetkými aktérmi, vytvorením e, nadnárodného alebo európskeho prehľadu. Máme tu tieto pilotné projekty a musíme ich e, prehodnotiť a zistiť, čo je naozaj potrebné na viacnárodnej alebo európskej úrovni. Potrebujeme finančné vyšetrovanie a vymáhanie e, aktív je vo všetkých vyšetrovaniach organizovaného zločinu. Už je to súčasťou viacerých projektov, ale nestačí to. Naozaj na to musíme pracovať. Už včera som povedala, tento týždeň je stretnutie európskych policajných šéfov, spoločné stretnutie s colnými orgánmi a budeme o tom hovoriť. Aktualizácia nástrojov a právnych možností pre objavovanie prania špinavých peňazí, tam e, to musí vychádzať zo spravodajstva, máme dosť informácií, ale nie sú to vždy tie informácie, ktoré potrebujeme a ako už kolega z Holandska povedal, tak e, nám chýbajú informácie napríklad pokiaľ ide o financovanie a terorizmu, pretože e, o nich vieme málo a nie je to obsiahnuté v správach, čiže nám chýbajú informácie a musíme vyšetrovať a umožniť lepšiu koalíciu e, medzi súkromným sektorom a e, orgánmi činnými v trestnom konaní. Čiže e, finančný zločin, tam je 5 priorít. Musíme zlepšiť spoluprácu s finančnými jednotkami, musíme podporiť opatrenia v politickom cykle, môžeme to zafinancovať, môžeme poskytnúť financie členským štátom, vymáhanie E, príjmov. To je problém a musíme tu spolupracovať s Eurojustom, posilniť spoluprácu so súkromným sektorom a musíme podporiť vyšetrovania o finančných zločinoch e, s členskými štátmi. Musíme sa deliť o skúsenosti, zlepšiť poznatky a expertízu pre E, personál, ako aj expertizu e, online. Ďakujem veľmi pekne za tieto vysvetlenia pani Debol, pán Reisenberg, vážené kolegyne a kolegovia, tým sme sa dostali na záver tohto panelu. Ďakujem vám za zaangažované prihlášky a zaujímavé otázky a myslím si, že e, je to vzájomnom záujme, aby to, čo pani Debel spomenula, konkrétne vzájomná dohoda, vytváranie vzájomnej dohody, keď vznikajú siete, tak je to dôležité, aby sa dalo bojovať proti jednotlivým formám zločinu. Bolo by povedané, že komisárka King e, príde o 11.30, čiže teraz vás požiadam, aby ste ostali v miestnosti, aby sme mohli začať s ďalším panelom o 11.30. Jednu otázku na pána Boula. Môžete sa to opýtať samostatne. Nie, zásadnutie je ukončené. So we have...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

Yeah, ja, ja. Dear colleagues, let's start our next panel. Takže náš ďalší panel Teší ma, že <clears throat> nám, posky, nám dal tú česť pán komisár King so spoločným parlamentným kontrolným výborom diskutovať a povie nám niečo o aktuálnom stave a pokroku Bezpečnostnej únie a tým aj povie niečo k role spoločného parlamentného kontrolného výboru. Takže poprosím vás, pán King, o prezentáciu. Podelte sa s nami o to, čo sa deje Európskou úniou, pokiaľ ide o bezpečnostné otázky. Máte uh, slovo. Ďakujem pekne za slovo a taktiež za pozvanie. Som rád, že som tu opäť na jednom z týchto zasadnutí. Som tiež rád, že organizujete tieto stretnutia, pretože takáto kolektívna kontrola a zaangažovanosť je veľmi dôležitá nielen pre Europol, ale pre všetkých nás, ktorí e, pracujeme v tejto oblasti, e, aby sme sa postavili budúcim výzvam, aby sme pripravili plány na zvládnutie budúcich výzv a taktiež vaša zaangažovanosť nám pomáha lepšie sa pripraviť, lepšie podporiť Europol, aby e, sme mohli implementovať naše politiky a opatrenia v danej oblasti. Ja verím, že viete, že mňa netreba presviečať o význame Europolu. E, veľmi silno verím v význam e, práce, ktorú odvádza Europol a tiež, že potrebujeme poskytnúť e, e, hodnú podporu tejto práce. A taktiež z pohľadu politík a nástrojov je to dôležité. Hovorili sme o politikách, nástrojoch, ktoré môžeme postaviť, posilniť, aby sme postavili, pomohli Europolu e, zabezpečiť kolektívnu bezpečnosť. Žiadali ste ma, aby som stručne informovala o práci, ktorú sme poslednom čase odviedli v oblasti Bezpečnostnej únie. Od posledného zasadnutia v rámci bulharského predsedníctva na jar pokračujeme e, v boji proti terorizmu, proti e, kybernetickej kriminalite, rizikám, hrozbám a závažnej kriminalite. Taktiež e, sa zameriam na hybridné rizika, rizika, ktoré predstavujú chemické, biologické, jadrové e, e, hrozby. Nie je to vôbec abstraktná hrozba a svedčia o tom aj udalosti, ktoré sa odohrali tento rok v Salisbury. Eh, nedávno eh, pán predseda Juncker oznámil nové iniciatívy, ktoré sa týkajú Bezpečnostnej únie vo svojom prejave o stave únie v parlamente v Štrasburgu na začiatku tohto mesiaca. Takže budem vychádzať z týchto spomenutých návrhov. Medzi týmito návrhmi bol jeden zo strany komisie pre členské štáty, e, Radu, Európsky parlament e, zameriavajúci sa na boj proti teroristickému obsahu online. Je to výzva, ktorá predstavuje e, reálne riziko našej bezpečnosti. V januári tohto roku takmer 700 nových materiálov o propagande Daešu bolo zverejnených teroristický obsah, ktorý odhalil Europol, ktorý má expertízu na túto oblasť e, na viac ako 120 e, platformách. Čiže je to skutočne reálne a veľmi blízke riziko. Tento online obsah má dôležitú úlohu pri rôznych útokoch, eh, ku ktorým došlo v Európe za posledné dva roky. Či už v dôsledku podnecovania eh, alebo inštrukcií spáchať eh, trestný čin, alebo často aj akousi glorifikáciou takýchto útakov, ktoré vedú k hrozným dôsledkom. Ako viete, Spolupracujeme s veľkými internetovými platformami dobrovoľne už niekoľko rokov. Ehm, týka sa to viacerých členských štátov, ehm, predstaviteľov Europolu, aby sme mohli pokročiť a potlačili teroristický obsah online. Viac ako 60 tisíc ehm, dokumentov s teroristickým obsahom od stoviek poskytovateľov a taktiež e, sa poskytuje analytická podpora príslušným orgánom členských štátov náväznosti na tie hrozné teroristické udalosti. E, vychádzame vo všetkom z expertízy Europolu a napomohlo to dospieť pozitívnym výsledkom. Ten pokrok, ktorý sme zaznamenali v rámci tohto fóra na dobrovoľnej báse, nás nepriniesol dosť ďaleko a dosť rýchlo. Čiže ešte stále je tam dosť veľa takéhoto obsahu. Prvýkrát navrhujeme celoevropskú legislatívu, ktorá prinesie povinnosti nielen pre členské štáty, ale priamo aj e, pre jednotlivé platformy, aby sa zamerali na túto špecifickú výzvu a hrozbu. Ten návrh, ktorý e, predložil predseda Juncker, povedie k trom novým e, povinnostiam, záväzkom, ktoré sa týkajú platformiem, ktoré budú povinné odstrániť do jednej hodiny teroristický obsah po obdržaní príkazu na stiahnutie obsahu, či už od justičného alebo policajného orgánu. A toto je dôležité. Všetci vieme, že teroristický obsah je najškodlivejší v prvých hodinách potom, ako je zverejnený, vďaka teda rýchlosti šírenia na základe šetrení vieme, že tri štvrtiny liniek na propagandu Daešu sa šíria veľmi rýchlo prvé 3-4 hodiny. Takže čím skôr sa to odstraní, tým je to dôležitejšie. po ďalšie, ak je platforma, čiže máme dôkazy o tom, že ide o platformu na šírenie teroristického obsahu, bude platforma musieť e, použiť proaktívne e, nástroje, opatrenia na e, odstránenie tohto obsahu. Členské štáty budú musieť vyčleniť dostatok zdrojov na efektívne odhalenie takéhoto obsahu a vydať príkazy na jeho zmazanie. Treba sa uistiť, že sú tu dostatočné záruky zároveň, vrátanie eh, adekvátneho mechanizmu eh, opravných prostriedkov. Je nám jasné totiž, že tieto návrhy eh, sa netýkajú cenzúry voľných, voľného prejavu, ale Ide o zameranie sa na teroristický obsah, ktorý je nelegálny, či už online alebo offline. Veľká väčšina platform bude zrejme spolupracovať, ale potrebujeme e, nejaké e, ustanovenia, ktoré budú uplatňovať efektívne sankcie v prípade systematického zlyhania e, dodržať tieto požiadavky, prípadne v prípade nenahlasovania. Takže musíme mať dôrazné sankcie zamiera, zamerané e, na poskytovateľov služieb až e, e, do výšky 4 HDP. Tieto opatrenia v rámci budovanej spolupráce pomôže zvládnuť E, túto situáciu. Ako vravím, nejde o cenzúru, nejde o šedú e, sféru, ide o stránky, ktoré glorifikujú, šíria, podporujú e, terorizmus, poskytujú inštrukcie, pretože ide o nelegálny obsah, či už online alebo offline, ako som povedala, treba odstrániť. Toto je jedna časť tých hrozieb, ktorým čelíme. Preto komisia predložila v, v rámci Junckerovho prejavu o stave únie opatrenia na zlepšenie bezpečnosti demokratických procesov volieb. Návrhy e, boli predložené so zreteľom na posilnenie bezpečnosť volieb v jednotlivých členských štátoch aj vzhľadom na nadchádzajúce voľby vo viacerých členských štátoch a taktiež vzhľadom na nadchádzajúce voľby na európskej úrovni budúci rok máji. Chceme zapojiť všetkých, aby sme sa uistili, že Európa bude maximálne pripravená na akýkoľvek pokus o narušenie tohto procesu. Tieto navrhované opatrenia obsahujú medzi iným odporúčanie, na zintenzívnenie spolupráce. Členské štáty boli e, stimulované, aby vytvorili e, sieť, do ktorej budú zapojené všetky príslušné orgány, zákon presadzujúce orgány ochrany e, osobných údajov a tak ďalej. A taktiež vybudovať celoevropskú sieť zameranú na voľby. Čiže vytvárame väčšiu transparentnosť, a požadujeme vnútroštátne orgány a médiá, aby prijali opatrenia, aby chránili svoje siete, informačné systémy voči e, takýmto zásahom. Tieto opatrenia sa uplatňujú aj e, voči fake news, dezinformácií, e, opäť v rámci snahy narušiť demokratické procesy. Vyzývame tieto platformy, aby prijali opatrenie na zvýšenie zodpovednosti, transparentnosti a lepšie chrániť užívateľov, čiže nás, občanov. Predpokladáme, že toto bude ukončené v priebehu niekoľkých dní v rámci e, kódexu musíme nájsť nejaký spôsob, pretože tí, ktorí sa usilujú narušiť naše demokratické systémy a procesy, e, zatienia E, systémy a budú podkopávať ich e, vieryhodnosť. Budeme potrebovať všetkých relevantných aktorov, aby užšie spolupracovali a návrh vytvárať takéto korporátne siete by mal pomôcť v tomto ohľade. A ja verím, že súčasťou toho bude aj budovanie e, expertného centra Europolu, aby zvládol rôzne aspekty eh, kybernetických víziev. Organizujeme vysokoúrovňovú konferenciu pre kybernetickú bezpečnosť tu eh, v eh, Bruseli 15. a 16. oktobra. Budeme hovoriť o konkrétnych spôsoboch, ako lepšie zvládnuť práve tieto kybernetické hrozby. Vo všeobecnosti pred rokom komisia predložila komplexný balík návrhov na posilnenie kybernetickej bezpečnosti, založený na troch pilieroch medzinárodnej spolupráci, odolnosti a spolupráce. Zaznamenali sme pokrok v týchto oblastiach, aby sme sa stali odolnejšími, aby sme boli odolnejší voči útokom, aby sme mali lepšiu reakciu, schopnosť a aby sme vytvorili eh, bezpečnostnú agentúru, ktorá bude koordinovať toto úsilie a bude vychádzať zo skúsenosti ENISY. Agentúra bude mať na starosti reakcie na krízu, na kybernetické útoky na základe štandard, e, ktoré budú vypracované v spolupráci s členskými štátmi. Toto posilní našu e, kolektívnu reakciu, schopnosť na kybernetické hrozby a verím, že naďalej budeme spolupracovať eh, s orgánmi členských štátov, agentúrou pre kybernetickú bezpečnosť, aby sme sa uistili, že tento plán bude funkčný, eh, eh, operatívny. Agentúra bude mať na starosti aj vytvorenie štandardov, certifikačnú, certifikačný systém, aby sme dodržali vyššie požiadavky v tejto oblasti. Cieľom nášho prístupu k certifikácii na európskej úrovni je uistiť sa, že spolupracujeme s orgánmi a že reagujeme na rôzne bezpečnostné potreby e, v rôznych oblastiach. Som si istý, že čoraz prepojenejšom svete potrebujeme harmonizovaný, flexibilný, efektívny rámec nie len preto, aby sme dosiahli vyššie normy, ale aby sme preťali tento zakli- zakliatý kruh a e, vybudovali e, určitú dôveru. Súčasne je dôležité, aby sme prijali kroky na zlepšenie e, tejto úlohy odrádzania od e, kybernetických hrozieb. A tu zohráva úlohu EC3. Musíme vytvoriť stimuly e, na odradenie takýchto útokov. Musíme E, dať na vedomie, že sú to vysoké šance na odhalenie a závažné sankcie pre všetkých, e, ktorí plánujú takéto nepriateľské útoky. Zákon presadzujúce orgány majú kľúčovú úlohu pri vysledovaní a identifikácii páchateľov. Je to veľmi komplikované. Podľa Europolu 90 tejto kriminality a šetrenia týchto e, činov narazí na nejaké problémy s vysledovateľnosť. Práve preto chceme budovať na skúsenostiach e, Europolu. Chceme vytvoriť transparentný spôsob, ako e, monitorovať webové stránky. Vytvárame korporáciu na zdieľanie skúseností v kľúčových oblastiach, e, napríklad odhalovanie EC3 bude tým dôležitým ohnívkom v rámci EÚ a aj nad rámec EÚ pre e, takéto kybernetické e, útoky. Bude podporovať členské štáty, orgány členských štátov, šetrenia s operatívnou analýzou, koordináciou a expertízou. A Myslím, že už je dokázané, že má veľkú pridanú hodnotu, ktorú uznávajú členský, členské štáty. Na jar tohto roku najväčší trh, ktorý predáva DDoS útoky, ehm, za podpory a koordinácie vyčlenených zdrojov Europolu. Náklady na útoky, ktoré boli zmarené, bol odhadnutý na 4 milióny eur. A toto je veľmi skromný e, e, príspevok, tak povediac. Prijali sme opatrenia, aby sme zvýšili prístup k dôkazom, aby sme mohli brať na zodpovednosť týchto kriminálnikov dnes, e, začiatkom tohto roka sme predložili návrhy, aby sme justičným orgánom poskytli nástroje, aby získali elektronické dôkazy, ako sú e-maily, správy pre e, vyšetrovanie a stíhanie e, kybernetickej kriminality. A to oveľa rýchlejšie, než sa to robí dnes v súčasnosti na základe existujúcich postupov môže trvať priemere 10 mesiacov získať takéto e, dôkazy z inej krajiny. A my navrhujeme radikálne zjednodušenie a skrátenie tohto času aby došlo k získaniu takýchto dôkazov za 10 dní alebo dokonca v núdzových prípadoch za 10 hodín. Ešte niekoľko slov k boju proti financovania terorizmu a praniu peňazí, keďže ste o týchto témach hovorili. Komisia navrhuje ďalej posilniť dohľad nad dohľad finančných inštitúcií nad takýmito hrozbami. A to prostredníctvom posilnenia orgánu pre bankovníctvo, ktorý dostane vhodné nástroje na harmonizáciu e, kontrolných úloh. Posilniť e, európsky rámec v oblasti, oblasti prudenciálneho dohľadu tieto opatrenia prispejú k integrite finančného systému EÚ, zaručí finančnú stabilitu a zvýši našu ochranu pred touto kriminalitou. Súčasne musíme sa naďalej zameriavať na jednotlivé výzvy financovania, a síce financovania terorizmu hovorí sa o nízkonákladovom terorizme a osamotených účastníkoch Naďalej je e, máme dôležité nástroje. Predložili sme návrhy začiatkom roka a by sme umožnili zákon presadzujúcim orgánom, aby včas mali prístup k takýmto informáciám e, o aj terorizme, vrátanie informácií o bankových účtoch a k finančným analýzam. Táto smernica, ktorá bude predložená, zabezpečí lepšiu spoluprácu medzi národnými zákon presadzujúcimi orgánmi a národnými finančnými spravodajskými jednotkami, ako aj spoluprácu medzi členskými štátmi navzájom a za podpory siete finančných spravodajských jednotiek. Ja dúfam, že dokončíme rokovania o týchto návrhoch veľmi rýchlo, pretože sú veľmi dôležité. Ale musíme už rozmýšľať aj nad ďalšími budúcimi krokmi. To podľa mňa znamená rozmýšľať nad vytvorením európskeho systému na vysledovanie financovania terorizmu. To by bola príležitosť na dobrej spolupráci na dobrú spolupráci medzi Europolom, americkými e, úradmi a ich e, programom e, sledovania takéhoto financovania terorizmu. Ale mne sa zdá zvláštna, že niekedy najlepší spôsob, ako sa dopracovať k takémuto, takýmto informáciám v Európe predpokladá využiť americké úrady. Myslím, že by sme mali mať lepšie nástroje na to, aby sme to zvládli sami a teda inšpirovať sa hlavne skúsenosťou Europolu. A čo sa týka bezpečnosti, tu sa musíme pozrieť aj na to, čo sa deje v našom susedstve. Nestabilita môže mať dopad na našu internú bezpečnosť, to všetci vieme a preto na komisii naďalej podporujeme krajiny v našom susedstve, tak aby budovali svoje kapacity na boj proti financovaniu terorizmu a organizovanému zločinu. E, sú tu mnohé agentúry, SEPOL, e, Eurojust, ale hlavne e, Europol. Takže sa chcem poďakovať ešte raz Europolu za ich líderstvo, vynikajúcu prácu, ktorú odvádzajú aj v spolupráci s členskými krajinami a inými partnermi, napríklad na Západnom Balkáne a aj inde v našom susedstve. <clears throat> Ide o to, aby sme spoločne zvládli výzvu, orga, výzvu organizovaného zločinu, nezákonného financovania a iné aspekty bezpečnostnej spolupráce dobrá spolupráca s e, napríklad Američanmi a Kanaďanmi, to e, treba naďalej podporovať aj v boji proti terorizmu, ale aj na pôde e, NATO a OSN. Mali by sme začať rokovania o medzinárodnej dohode medzi Europolom a <clears throat> viacerými partnerskými krajinami. Ide o to moci vymieňať osobné údaje s takýmito tretimi krajinami. A dúfam, že e, dosiahneme e, takúto, e, takýto pokrok. Ide o, o operatívnu potrebu, lepšia výmena údajov. To je predpoklad na boj proti zahraničným teroristickým bojovníkom. Niekedy to môže zahrňať aj otázky zákonného pobytu, štátnej príslušnosti a tak ďalej. Čiže aj lepšia spolupráca na úrovni orgánov činných v trestnom konaní, možno, že aj v oblasti prevencie, zneužívania internetu, financovania terorizmu a tak ďalej. Takéto medzinárodné dohody teda majú e, zaručiť potrebné zábezpeky pre naše základné práva. A Ehm, má to teda uľahčiť aj tú operatívnu spoluprácu a komisia e, to plne podporuje. Čiže aj Európsky parlament budeme pravidelne informovať o pokroku takýchto rokovaní, konkrétne váš výbor. <clears throat> Ja to e, rád spravím pri nejakom najbližšom stretnutí. Ešte raz sa chcem poďakovať Europolu za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli a odvádzajú každý deň, snažia sa podporovať tieto priority a pomáhať členským krajinám, vašim orgánom, vnútroštátnym orgánom, pretože spoločne sa s týmito výzvami a, a teda terorizmom, kybernetickým zločinom a závažnými formami organizovaného zločinu snažíme popasovať a iba spoločne tieto výzvy zvládneme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár King. Bola to naozaj obsiahla prezentácia. A teraz pán Diaz Demera bude pokračovať eh, v predsedaní. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, eh, naozaj sa vám chceme poďakovať. Ako obvykle ste povedali dôležité informácie pre bezpečnosť Európanov. Ja by som chcel tiež niečo doplniť. Ja som bol rád, že ste zdôraznili tú parlamentnú kontrolu Europolom. Na našej skupine My sa riadíme článkom 88 a 51 e, zmluvy, čiže spolu s národnými parlamentami zaručiť e, parlamentnú kontrolu Europol, aby bol Europol ešte legitimnejší. Europol by mal mať e, isté nástroje, na to, aby mohol skonsolidovať svoju prácu a teda pracovať v prospech e, bezpečnej Európy. Ale vyžaduje si to aj rozpočet. <clears throat> Od Europolu totiž to čakáme veľa. Napríklad e, online terorizmus alebo takýto teroristický obsah online. Mm, je tu nástroj, ale predsa len e, e, takéto, takýto obsah e, je v obehu veľmi rýchlo, ide z platformy na platformu a potrebujeme preto účinné nástroje pracovníkov, ale hlavne peniaze. Predseda komisie Juncker naozaj zásadné sú finančné a personálne prostriedky. A sú tu potom aj blížiace sa voľby. A v ich kontexte je bezpečnosť e, naozaj zásadná. Agentúra môže možno pokračovať v tom, čo sa urobilo doteraz. Dôvera je kľúčová. Mali by sme byť e, naozaj schopní e, odradiť prípadných e, páchateľov. Poukázali ste na <clears throat> viacero dôležitých bodov. My sme dosť dlho hovorili o financovaní terorizmu, o praní špinavých peňazí. A mohli sme skonštatovať, že už sú aj tzv. nízkorozpočtové formy terorizmu. Terorizmus, ktorý predsa len spôsobuje straty na životoch, a nie až taký drahý. Treba aj proti takémuto fenoménu byť schopný bojovať. <clears throat> Máme dohodu e, s Američanmi, ale potrebovali by sme e, mať e, dostatočné prostriedky na európskej úrovni, aj keď tie medzinárodné dohody sú veľmi dôležité v rámci boja proti organizovanému zločinu. Všetky dohody musia rešpektovať chartu základných práv. To ani netreba hovoriť. Takže naozaj sa chcem srdečne poďakovať komisárovi. Ja možno, že ešte poviem niekoľko slov na záver. K tomuto bodu nie je e, naplánovaná diskusia. Už e, v podstate e, uzatvárame naše stretnutie. Čiže po včerajšku a dnešku sa dá povedať nasledovné. En la próxima reunión de Bucares. Tengo que decirles que... Vypracujeme závery pred eh, zasadnutím v Bukurešti. Sú tu štyri hlavné body. Prvý bod sa týka pracovného programu Europolu. A tento bod súvisí s potrebou mať dostatočný rozpočet. A aj v kontexte nadchádzajúceho viacročného finančného rámca do obeda sme hovorili o mnohých témach a tie budú tiež figurovať v súhrne, napríklad mm, to vyhľadávanie majetku, pranie špinavých peňazí a tak ďalej. Spomenul to všetko aj komisár. Chcem povedať, že 24. a 25. februára v Bukurešti sa stretneme najbližšie a pán Cvetanov, bulharský poslanec, bude e, predstavovať našu skupinu na e, správnej rade práve až do toho spomínaného februára 2019. <clears throat> Pracovná skupina vznikla na to, aby dánska delegácia mohla prísť s odporúčaniami, ktoré by mali pozmeniť rokovací poriadok. My sme bilaterálne rokovali s Dánmi. Bolo to veľmi plodné stretnutie. Vyzerá to slubne. Dánsko musí plne zohrávať e, svoju úlohu. A to e, v kontexte bezpečnosti v Európe. Pán Buchman, Vážení prítomní, áno, už e, sa blíži koniec našej konferencie. Myslím, že tém sme sa e, dobre zhostili. Ja sa chcem poďakovať všetkým účastníkom zo včerajška aj z dneška a hlavne dnes komisárovi Pán Diaz Mera už poukázal na to, že sa opäť stretneme vo februári v Bukurešti. Ja som si istý, že aj tam budeme mať veľmi zaujímavú diskusiu a budeme eh, môcť eh, reflektovať eh, na iniciatívu dánskej delegácie. Dozvieme sa o to, čo je nové na pôde Europolu a správnej rade. Ja sa chcem ešte poďakovať tým, ktorí prispeli k tejto konferencii výboru LIBE, národným parlamentom a predseda láskavo ďakuje aj tlmočníkom. A chcem sa poďakovať aj mojim rakúskym spolupracovníkom, pretože naozaj pomáhali pri organizácii tejto konferencie. Takže vám želám ešte pekný pobyt v Bruseli a potom šťastný návrat do vašich krajín. Teraz niečo k Bukurešti, ak dovolíte, hovorí pani Makovej. I'd like to make an announcement related to the meeting in Bucharest. Just one Naozaj veľmi krátko k stretnutiu v Bukurešti. Yeah. Okay. Uh, Dnes ráno rumunský parlament v Bukurešti, keď transporoval uh, štvrtú smernicu zameranú na pranie špinavých peňazí, vymazali PEPS, teda tie e, politicky exponované osoby. Len chcem, aby ste to zobrali na vedomie, nakoľko je to dôležitá téma e, v Rumúnsku vo svetle toho, čo sa udialo dnes ráno. Zdá sa, že delegácia e, z Rumúnska nechce zareagovať, takže táto konferencia je týmto ukončená.